a počas rozpravy e, bolo jasné, že správa e, e, výboru ITRE sa nedostala do príslušných odborov. Preverili sme si to. Správa bola predložená náležitým spôsobom. Zrejme nastala chyba v postupe. Nie však dôležité je hľadať vynika. Čo je najdôležitejšie, je tá skutočnosť, že naša správa, ktorá bola základom trialogu, E, e, mám e, veľké rozdiely s príslušnou správou a chceme, aby náš materiál sa dostal do oficiálnych dokumentov a preto som zobral to za sebou. Doručil som to vám a rade a chcem vás požiadať, aby ste zaistili, aby návrh výboru ITRE, ktorý bol jednomyslne podporený, čas sa dostal do rady. Ďakujem pekne za podporu. Ďakujem. E, urobíme, čo od nás žiadate. Je to e, výborné. Máme vynikajúci začiatok dnešnej rozpravy. Prvým bodom pro dnešného programu je spoločná rozpráva o samete G20. Máme tu vyhlesenie Rady a komisie Súvisí to e, s, so samitom G20 11. E, a 12. E, novembra a je to, ide o vyhlásenie Rady a komisie ohľadom prípravy zasadnutia Európskej rady 28. a 29. oktobra. Ďalej máme tu